dala niekoľko slov, keďže meškáme. Budeme hovoriť o spôsobe, akým budeme organizovať a riadiť e, túto hodinu otázok. E, bola by som vďačná, ak by každý e, veľmi pozorne sledoval a zároveň chcem úctivo poprosiť aj tých komisárov, ktorí budú odpovedať na tieto otázky doplňujúce otázky budem brať od autora pôvodnej otázky, pretože nemám jednoducho dosť času na to, aby sme mohli brať eh, viac otázok, ak sa chceme vysporiadať eh, s so zodpovedajúcim počtom otázok a chcem poprosiť tých komisárov, ktorí budú odpovedať a poskytovať svoju prvú odpoveď, aby prosím nečítali dlhé eseje. Boli by sme veľmi radi, aby sme dostali eh, informačnú a stručnú odpoveď na naše otázky a potom môže prebehnúť e, dialog aj s autorom otázky. Slovo má pán Lightfried, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja musím povedať, že vašu argumentáciu, čo sa týka časového priebehu, že ju akceptujem. ale chcela som vám poprosiť, vás poprosiť, aby ste zohľadnili jedno. Tí, e, ktorí by si E, to, tí, ktorí chcú položiť svoje otázky, tí nemôžu za to, že sme v takom omeškaní a toto je osobitný problém. Napríklad v bode 2, e, to je otázka na radu, táto otázka, e, otázky na radu boli takisto vyčiarknuté. Je to skutočne nepríjemné a chcela by som vás požiadať, aby ste skutočne um, robili konzekvent, či by ste skutočne nemohli premyslieť si konzekventnú, eh, konzekventný postup práve v tomto bode. Obávam sa, že v tomto smere nemám žiadnu alternatívu. Eh, takáto je situácia. Mrzí ma to pre všetkých autorov otázok, ale eh, to, čo sa mi najviac podarí, je to, že prejdem tak veľkým počtom otázok, ako len možné a budete mať svoju šancu. Bohužiaľ, nie je to pozícia, ktorej, ktorú si užívam. Určite veľmi dobre viete, že príjmame kroky preto, aby sme zabezpečili a aby sme zároveň prijali e, nový formát e, hodiny otázok, tak aby sme dokázali reagovať na novú situáciu, e, ktorá vznikla potom, ako vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti a čím skôr sa tak stane, tým lepšie to bude. Ale teraz pokračujeme. Prvá otázka pochádza od pani Blinkevičiute a týka sa rámcovej smernice o minimálnej mzde v Európskej únii a je adresovaná komisárovi Andorovi. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci. Ľudia častokrát hovoria, že spoločnosti mali byť posúdené podľa toho, ako sa, ako sa správajú k najslabším členom evidentne e, poskyta podpory e, pre najslabších ľudí, e, ich dokáže integrovať, respektíve neposkytnutie pomoci ich iba viac odčlení od zvyšku spoločnosti. Komisia je presvedčená, že okrem toho, aby sme konali ako automatickí stabilizátori, schémy minimálnej mzdy dokážu zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri chránení najzraniteľnejších členov spoločnosti od najhorších dopadov krízy tým, že im poskytnú bezpečnostnú sieť. Odporúčanie komisie ohľadom aktívnej inklúzie ľudí, ktorí sú vyčlenení vyčlenení z trhu práce a zároveň závery Rady EPSCO z 17. decembra 2008 ohľadom spoločných aktívnych princípov inklúzie pri boji s chudobou a efektívnejšie to všetko počiarkuje dôležitosť prístupu k adekvátnym prostriedkom a to spolu s dobrými službami a inkluzívnym trhom práce. Odporúčanie vyzýva členské štáty, aby e, si uvedomili základné práva jedinca, prístupu k zdrojom a k sociálnej asistencii, a zároveň v životu, v životu v dostatku, ktorý je v súlade s ľudskou dôstojnosťou ako e, súlad, ako, a to v súlade s konzistentným prístupom boja proti chudobe. Ehm, tento krok sa ukázal ako krok správnym smerom, a to najmä počas obdobia hospodárskej krízy, ale stále musíme urobiť oveľa viac, tak aby sme plne implementovali aktívne schémy inklúzie. Ako komisia oznámila vo svojom oznámení o Európskej platforme boja proti chudobe a sociálnej exklúzii ehm, v roku 2012, budeme analyzovať implementáciu princípu aktívnej inklúzie a okrem iného sa zameriame aj na efektivitu schém minimálnej mzdy. Tá budeme navrhovať konkrétne kroky na základe tohoto hodnotenia a to vrátanie spôsobov, akým spôsobom, a vrátanie spôsobov, ako môžu európske nástroje podporiť túto aktívnu inklúziu. Pani Blinkivičujete, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár, za vašu odpoveď. Ale zdá sa, že to nebola celkom úplne odpoveď, pretože moja otázka bola nasledujúca. Chce Európska komisia iniciovať smernicu, ktorá bude zabezpečovať minimálnu mzdu v celej Európe, pretože v opačnom prípade nebudeme môcť efektívne bojovať proti chudobe. Počas posledného roka ktorý bol, ktorým bol rok e, venovaný boja proti chudobe, chudoba narastala. A druhá otázka je, aký je váš názor e, ohľadom situácie starších občanov, ktorí sú postihnutí chudobou. Chcete zaviesť uniformné kritéria pre dôchodcov? Európska komisia e, garantuje e, iba rámcový prístup. Otázka minimálnej mzdy je otázka, ktorá spadá do pôsobnosti členských štátov. Systém subsidiarity je... Bohužiaľ, máme tu problém pri tlmočení. We have another language coming through on the English channel. Could you try again? Commissioner, maybe if you start again. Pán komisár, nech sa páči. Pokúsim sa znova komisia podporovala a argumentuje pre minimálnu mzdu. Ale je to otázka kompetencie členských štátov a zodpovednosť členských štátov. A princíp subsidiarity v tomto smere je veľmi dôležitý. E, v období krízy, súhlasím, mali by sme osobitne e, monitorovať situáciu zraniteľných členov spoločnosti, najmä tých, ktorí sú ponechaní bez príjmu, pretože tí nemajú ani možnosť e, zárobku ale zároveň je nevyhnutné povzbudovať členské štáty, aby využívali viaceré spôsoby a to je len jedna z alternatív, ktoré nám e, zabezpečujú to, aby sa ľudia nedostali do pasci chudoby. Takže priestor pre legislatívne manevrovanie pre Európsku komisiu je v tomto smere veľmi malý, e, hoci dá sa povedať, že do istej miery je tu pomerne jednoznačná politická objednávka. E, čo sa týka chudoby starších ľudí, podľa môjho názoru to je veľmi komplexný problém na ktorom musíme ďalej pracovať, musíme do toho angažovať sociálne služby, sociálnu ochranu, e, sieť sociálneho zabezpečenia a to nás bude viesť ku kampani aktívnej mzdovej politiky, ktorá bude podporená politikami v oblasti zdravotnej starostlivosti a zdravotné a poskytovania zdravotníckých služieb, pretože sme presvedčení, že najlepšie napredovanie, ktoré vieme spraviť v oblasti zlepšenia životných podmienok a zároveň v oblasti sociálnej inklúzie starších ľudí, je tým, že podporíme ich účasť na trhu práce a potom na tom budeme môcť e, stavať naše ďalšie politiky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Teraz prejdeme k ďalšej otázke, ktorá je otázka od Silvany Koch-Merin a týka sa energeticky úsporných žiariviek a je určená komisárovi Ottingerovi. Pán komisár, kedykoľvek budete pripravení. Pani predsednička, pani poslankyňa Kochmarin, vážení poslankyňa a poslanci, komisia komisie je známy, známa štúdia Nemeckého spolkového úradu pre životné prostredie a ide o následovné. Na základe Európskej rady a na základe neskôrších rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady pre energetiku, to znamená široká podpora v parlamente a v členských štátoch, to bolo konzultované, e, komisia v roku 2009 e, prezentovala návrh na ekodizajn a bol to vlastne postupný prechod z obyčajných žiaroviek na klasických žiaroviek na úsporné žiarivky. Vychádzame z toho, že eh, na európskom trhu eh, pre osvetlenie pre žiarovky v konečnom efekte by sa, mohli uspo- by sa mohlo usperiť okolo 40 miliard kWh, čo eh, je 5 až 10 miliard eur v rámci úspory energie. My e, sme touto smernicou takisto zavedli určité bezpečnostné e, opatrenia, predovšetkým čo sa týka limitných, limitných odvod a v septembri minulého roku sme to ešte raz e, značne znížili tieto limitné hodnoty, aby sme sa vyhli potenciálnym rizikám pre spotrebiteľa. príslušné ten, eh, ten príslušné, eh, príslušné poznám, eh, poznatky z tej štúdie Nemeckého spolkového úradu pre životné prostredie nás viedlo k tomu, aby sme vedeckú radu pre životné prostredie a rizika v životnom, pre životné prostredie, aby sme ich požiadali, aby si to ešte raz premysleli a po štúdiu príslušnej literatúry nám tento výbor odporúča, že a dospel teda k záveru, že zdravotné rizika, ktoré by vznikli na základe rozlomených alebo rozbitých týchto žiaroviek, že to je skôr nepravdepodobné. Samozrejme, to sú, tieto zdravotné rizika si vyžadujú ešte osobitné preskúmanie a preto sme požiadali aj Nemecký spolkový úrad pre životné prostredie, aby čo najskôr vypracoval štúdiu, um, dopadovú štúdiu pre zdravie detí. Takže ide nám o to, aby sa aby sme z spolupráci teda s tým Nemeckým spolkovým radom pre životné prostredie vyhodnotili ďalšie výsledky. Uh, takže v takom celkovom hodnotení vychádzame teda uh, z dôvery v zúčastnených a teda vychádzame z toho, že budeme naďalej postupne e, aplikovať e, toto nariadenie, nechceme ho zrušiť, ale v každom prípade, pokiaľ by vznikli nejaké dodatočné e, poznatky, tak to predstavíme Európskemu parlamentu. Takže toľko momentálne stav veci. Pani Kochmerin? Zriečná vďaka. Áno, žáno, pán Ottinger, pán komisár um, je fajn, že ste, um, že ste síce opätovne poverili vedecký výbor do preskúmania týchto otázky, ale ako môžete uh, vysvetliť európskym občanom a občiankám, že um, musia eh, používať niečo, čo im Európska únia prikazuje a čím eh, môžu ohroziť svoje deti. Vy sám máte predsa deti, ľahko sa môže niečo zlomiť, ako uh, im poviete, ako im vysvetlíte, že toto je niečo, čo je rizikové, čo je nebezpečné. A nejde len o súkromné, nejde tu len, e, vždy len o súkromné domácnosti. Nemôžete predsa len e, toto viac vo vyššej miere zohľadniť. Ďakujem, pán komisár. Tak dovolte mi, aby som v odpovedi poukázal na to, že na trhu a aj po aplikácii budú žiarovky, ktoré vylúčujú potenciálne riziko. Vaša otázka ide alebo sa orientuje na CFL žiarivky, to sú také kompaktné žiarivky. A musím povedať, že naša práca s verejnosťou, naša osvetová práca sa ešte rozšíri a my budeme našich občanov informovať o eh, halogenových žiarovkách a, LED žiarovkách, tak aby sme eh, následovali oboje, aby sme eh, splnili tak ciele ochrany životného prostredia, ako aj ciele týkajúce sa úspory elektrickej energie. Um, takže tomuto, tomuto sa môžeme ešte v každom prípade hĺbšie venovať. Ďakujem len, aby pán Litvík vedel, my počas um, času otázok Nie. E, akceptujeme modré karty, ale aj tak e, toto bol dobrý pokus. A teraz e, je ďalšia otázka pána Maresa, ktorá sa týka balíkov právo beti a je to na komisárku Redingovú. Nech sa páči. President, do I have the floor? Yes, please. Um, you know that there are more... Ako viete, je viac ako 30 miliónov ľudí v celej Európe, ktoré e, sú podľa správ obeťou trestného činu každý rok a preto je dôležité zabezpečiť, aby obete mali prístup k právam a tiež e, aby dostali podporu a ochranu, ktorú potrebujú. Toto je strategická priorita pre komisiu. Dovolte mi teda využiť túto príležitosť, aby som osvetlila odvahu pani Juč, ktorá vedie kampaň za e, silnejšie uplatňovanie právobetí v Európe a myslím, že jej odhodlanie by nám všetkým malo slúžiť ako inšpirácia pre posilnenie obetí a tiež posilnenie dôvery občanov v naše systémy súdnictva. Potrebujeme túto silnejšiu vzájomnú dôveru a uznanie, aby sme zabezpečili, že práva obeti a ich potreby budú uznané nielen na, na domácom poli, aj v cehraničnom e, meritku a tiež, aby neboli zabudnuté tieto obete v našich právnych systémoch. Preto v maji komisia navrhne komplexný balík o obetiach, aby riešili kvalitu zaobchádzania s obeťami eh, po trestnom čine a v trestnom konaní. Musíme zabezpečiť, že obete budú eh, dostávať rovnaké štandardy eh, v zaobchádzaní vo všetkých členských štátoch bez pohľadu na národnosť či krajiny pôvodu. Takže ja by som rada navrhla zmenu postoja voči obetiam, aby sme zabezpečili ich e, zotavenie a aby sme sa vyhli riziku, že im bude ďalej škodené počas trestného konania. Teraz stručne, z čoho pozostáva tento balík? Poprvé, horizontálna smernica o postavení obetí v trestnom konaní, ktorá napríklad jasne stanoví nasledujúce vymožiteľné práva mm, a služby pre podporu obetí v členských štátoch a právo na tlmočenie počas e, vypočúvania a tiež e, kontakty s páchateľom alebo obeteľom majú byť minimalizované počas konania, tiež samostatné miesta na čakanie a tiež e, práva na stíhanie vo všetkých členských štátoch. Tiež by som navrhla naredenie, tiež chcem navrhnúť naredenie, ktoré zabezpečí, že každá obeď, ktorá bude ohrozená, ktorá bude eh, využívať eh, ochranu pred páchateľom v jednom členskom štáte, bude eh, využívať túto ochranu aj pri ich cestovaní do iného členského štátu. A toto bude nasledované opatreniami pre vzájomné uznávanie trestných opatrení. Tiež budeme ďalej plniť nelegislatívne opatrenia, aby sme zabezpečili, že nové predpisy budú účinne fungovať a tiež navrhneme cestovný plán pre posilnenie práv obetí, aby sme zabezpečili, že um, budú tieto práva plnené a budú predmetom politickej programu aj v nasledujúcich rokoch. Ďakujem, pán Moras. Pani komisárka, ako viete, boli sme vo vašom rade minulý týždeň s Maggie Hee, ktorá je uh, jednou z tisíc uh, statočných obetí trestnej činnosti a po rozhovore s vašim kabinetom musím povedať, že sme veľmi nadšení, že toto môže byť e, balík opatrení, ktoré môžu znovu nastoliť e, dôveru a budú pridávať hodnotu pre občanov, ktorí potrebujú pomoc. Maggie Hughes a ďalšie obete trestných činov nám povedali, že sa im páčia opatrenia, ktoré navrhujete, no chcú vidieť koncentráciu pomoci napríklad, keď je aby mm, bol úrad pre ochranu obetí, ktoré bude ľahko prístupné, aby tiež e, dostali pomoc v nemocniciach a policajných celách a v súdnictve a toto obete žiadajú a doteraz nedostávajú. Takže toto je výzva na vás, aby e, ste e, zlepšili ešte tento návrh. Absolutne súhlasím s poslancom Mala som pocit, že obete to trošku chýbajú. Keď som si pozrela procesné práva, tak e, myslím, že sa zamrievame na osobu, ktorá sa dostala do ťažkosti, lebo možno spáchala trestný čin a zabezpečovali sme dodržovanie ich práva. A toto musíme robiť v našej spoločnosti založené na právach. No veľmi často Obete sú obeťami druhýkrát, keď sa dostanú na súda. Niekto sa o to nestará a to myslím, že je veľmi nespravodlivé a to je popretie ich práv a presne preto tento balík pre obete nielenže zmení právo, a zákony, ale aj mentalitu, aby všade v našich súdoch a policajných eh, staniciach a nemocniciach ľudia mali osobitnú starostlivosť pre obete a vedeli, že nemôžu s nimi zaobchádzať ako s inými ľuďmi a že to musia robiť aj cez hraničnú meritku s tými, ktorí sú v inom členskom štáte a najviac v ich krajine pôvodu. Takže sa spolíham, že komisia robí čo najlepšiu legislatívu v tomto zmysle a tiež sa spolíham na to, že spolurozhodovanie bude rýchle, aby to um, bolo um, dohodnuté s radou. Ďakujem, pani komisárka. Ďalšia otázka je od pani Harkin a je položená komisárka Suneta a týka sa návrhov komisie o spoločnom um, konsolidovanom uh, základe dane z príjmu právnických osôb. Komisár, nech sa páči. Spoločný základ dane príjmu z právnických osôb je dôležitá iniciatíva pri odstraňovaní prekážok uh, spoločného trhu a bol identifikovaný v každoročnom prehľade rastu ako uh, jedna z vecí, ktorú máme na pláne bude riešiť e, hlavné daňové prekážky konkurencieschopnosti spoločnosti. Teraz nedostatok spoločných pravidel daň príjmu z právnických osôb a daňové systémy v jednotlivých štátoch vedú často k prílišnému zdaneniu a dvojitému zdaneniu. Navyše podniky majú ťažké administratívne bremeno a vysoké náklady na plnení daňových povinností. Toto vytvára tiež stimuly eh, v EÚ a tiež je to proti prioritám eh, programu EU 2020 bol doteraz dosiahnutý eh, značný pokrok pri technickej príprave návrhu CCTB a teraz máme ponúknuť spoločnostiam spoločnej súbor pravidel, aby bolo ľahšie podnikať na spoločnom trhu. CCTB má byť prijatý E, kolegiu komisárov 16. marca a som presvedčený, že konečný návrh e, veľmi prispieje k lepšiemu prostrediu e, pre podniky a rast a pracovné miesta v EU. Ďakujem pani Harkin. Ďakujem pani predsednička aj komisárovi za odpoveď. Mám len tri otázky. Dúfam, že budete možno odpovedať rátate s tým, že CCTB bude dobrovoľné a po druhé vidíte nejaké okolnosti, kde domáce súdy by mohli stratiť e, pôsobnosť v daňových veciach, e, keď ich rozhodnutia budú mať e, dopad na daňové výnosy v iných členských štátoch a poďalšie. Očakám, že tu ste dospeli k istému vzorcu pre vypočet dane platnej v inom členskom štáte a Máte nejaký výpočet tých, ktorí získajú a ktorí tým utrpia vo finančnom vyjadrení z tohoto vzorca, ktorý ste vypočítali? Uh, well, I, I will be very brief. Stručne odpoviem k tej otázke, či to bude dobrovoľné alebo povinné. Odpoveď je áno, bude to dobrovoľné a návrh ráta s dobrovoľnou možnosťou vo firmách uplatňovať pravidla CCTB a čo sa týka úlohy domácich súdov, CCTB počíta s pravidlami pre riešenie sporov a úloha domácich súdov nebude podkopaná podľa návrhu CCTB. Áno, CCTB počíta s vzorcom pre prerozdelenie a tento vzorec bude rovnako rozdelený medzi obrad, prácu a aktíva a faktor práce bude rozdelený na dve zložky na mzdové náklady a počet zamestnancov a áno, my sme robili hodnotenie dopadu a toto bude zverejnené spolu s našim návrhom a som plne presvedčený, že tento návrh bude prospešný pre európske podniky a verím, že aj pre írske podniky. You, I, I Ďakujem, pán komisár. Ehm, všimol som si, že niektorí poslanci prišli sem, odkedy sme začali um, hodinu otázok a nevedia, že sme pod veľkým časovým tlakom. Ide o to, aby sme zodpovedali čo najviac uh, otázok a preto som povedal na začiatku, že ne uh, e, príjmať doplňujúce otázky okrem tých, uh, ktorí už položili otázky. Dovolte mi povedať, že môjim cieľom je, a to do istej miery závisí od odpovedí komisie, aby sme prebrali nasledujúce otázky, Dnes bude 309. To je eh, otázka od pani Jensen, pán Papa aj pán Poselt a pani Kikau. Taký je plán. Teraz pani Jensen je otázka komisárovi Cementovi, ktorý sa týka eh, výnimky oslobodenia od DPH pre poľnohospodárske výrobky v Rumunsku. Kvôli situácii s podvodmi z DPH v súvislosti s niektorými poľnohospodárskymi výrobkami komisia je v kontakte s Rumunskom, aby určila najlepší spôsob, ako napredovať pri riešení tohoto problému. Jedno z možných riešení um, ehm, tzv. kolotočných podvodov e, by um, bolo Eh, uplatňovať mechanizmus spätného uplatnenia daňovej povinnosti a uh, toto uh, znamená, že uh, je to naďalej zdanené, ale osoba, ktorá uh, je povinná zaplatiť DPH daňovej správe, už nie je hm, dodavateľ, ale príjemca. Skutočnosť, že príjemca je povinný zaplatiť daň miesto hm, dodavateľa je jediná zmena voči štandardnému režimu, kde placa dane, e, vybrá daň a platí už štátu. Zatiaľ, čo príjmajúci mm, daňovník môže odpočítať e, DPH vo svojom priznaní. Aj e, pri štandardnom režime, aj režime prenesenia daňovej povinnosti bude platiť konečný spotrebiteľ DPH, nebude môcť odpočítať si DPH, platí ju v plnom rozsahu. Preto mm, tu, tento režim je stále neutrálny pre daňovníkov a nebude tam mm, deformácia konkurencie. Mm, preto, e, že platil môže zároveň zaplatiť aj odpočítať si rovnakú sumu v priznaní a táto motivácia e, bráni podvodom, ktoré vychádzajú z neplatenia DPH u dodavateľa a následného odpočítania u odberateľa, ktorý e, má platnú faktúru. Nevýhoda eh, tohoto systému je, že môže eh, vytvoriť ďalšie riziko podvodu, pretože sa vytvára daňová povinnosť až v poslednom stupni reťazca a preto by bolo dobré to obmedziť len na poľnohospodárske výrobky, ktoré zvyčajne predávajú mm, sprostredkovateľia a zdaniteľné osoby a e, nie sú určené pre spotrebu konečných e, užívateľov. Tento systém e, by sa lišil od normálnych pravidel DPH a Rumunsko by muselo dostať výnimku od rady. Na základe tejto smernice a komisia stále skúma túto vec. Ďakujem, pán komisár, pani Jence. Ja, mange tak, herr Jeg er ikke sikker på, at jeg forstod alle detaljer, men jeg kan jo så studere det bagefter. Men øh, det... Áno, um, myslím si, eh, že je potrebné, aby sme zohľadnili, čo sa môže udiať s touto reguláciou, ktorá sa vytvorila, vytvorila na to, aby sme zamedzili podvodom je to, že môže vzniknúť špecifický problém pre výrobcov, ktorí prichádzajú z inej krajiny, ktorí v Rumunsku napríklad investovali, ktorí majú napríklad výdavky z DPH v inej krajine, ktorú a toto nemôžu vlastne si odpočítať um, z DPH výdavkov v Rumunsku. Um, takže e, preverila komisia, ako by sa mohol um, e, vyriešiť tento problém. To znamená, že pre výrobcov, pre producentov z inej krajiny, ktorí majú podniky v Rumunsku alebo v inej krajine EÚ a ktorí nemôžu a ktorí a ktorý, a, ktorých vlastne nemôžete, nemôžete im zabrániť, aby a, si a, DPH odpočítali z iných daňových priznaní tomuto by som rád chcel len povedať toľko, že reverzné eh, stanovisko nie je nový mechanizmus, je aplikovateľné eh, vo viacerých členských štátoch a napríklad je aplikovateľné aj v oblasti obchodu s emisiami v niektorých členských štátoch a je pravda, že tento systém ako taký znamená výber DPH na konci Ehm, celého výrobného reťazca, namiesto toho, aby sa DPH eh, vybrala priebežne, postupne eh, v jednotlivých bodoch ehm, celého reťazca. Keď sa ale pozrieme na žirosti zo strany členských štátov, aby uplatnili vlastne takéto spätné mechanizmy, pozrieme sa na všetky detaily, skúmame všetky aspekty a samozrejme eh, skúmame aj potenciálnu otázku narušenia vnútorného trhu. To vždy berieme do úvahy a Práve preto rozhodnutia, respektíve návrhy komisie nie sú robené automaticky, ale vychádzajú z hĺbkovej štúdie, na základe ktorej predkladáme daný návrh vždy do rady. V prípade Rumunska už teraz spolupracujeme eh, viac ako pol roka, možno aj viac, aby sme našli riešenie, ako eh, sa vysporiadať s podvodmi v oblasti DPH eh, v polnohospodárstve a v iných témach. Vážená pani predsednička, bol som tu od začiatku celého, celého hodiny otázok, ktorá mala začať o e, pol 8. Je tu veľmi veľa e, ľudí v mojej, e, vla, v mojej krajine, ktorí zaujíma otázka, ktorú som položil komisárovi Rénovi. Chcem vás poprosiť, aby sme tu mali sedieť ešte o pár minút dlhšie. Bol by som rád, keby na to mohol pán komisár odpovedať. Pán komisár už bohužiaľ opustil sálu, keďže som mu povedala, že sa nebudeme venovať tejto otázke a nebudeme sa venovať ani doplňujúcim otázkom. Bol, bol to náročné popoludnie, je to aj náročný večer. Indikovala som tie otázky, ktorým sa chcem venovať e, do e, času, do 3 čtvrte na 9. Uvidíme, ako sa nám to podarí. Snažím sa robiť všetko, čo je v mojich silách, aby som e, bola spravodlivá všetkým zúčastneným, ako aj účastníkom, ktorí sa zúčastnili. Ďalšia otázka je otázka od e, pána Papanilkolaja a týka sa stanoviska vyhlásenia riaditeľa OECD ohľadom prípadnej reštrukturalizácie dlhu členských štátov eurozóny a zároveň aké je stanovisko komisie. E, táto otázka je adresovaná pánovi komisárovi Rénovi. Kedykoľvek budete môcť, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, komisia spolu s Európskou centrálnou bankou a Medzinárodným menovým fondom dospela k záveru, nedávno e, sme ukončili tretie, tretiu revíziu e, ekonomického prispôsobovacieho programu a naše spoločné zhodnotenie celkového tohoto programu e, spolu s ECB ako aj s, ako aj s MMF je nasledujúce. V prvom rade tento program napredoval smerom k svojim cieľom a po druhé Naďalej tu zostáva pomerne veľa výrazných víziev, ktoré musíme prekonať tak, aby sme zabezpečili fiskálnu stabilitu, obnovili konkurencieschopnosť a zároveň zabezpečili e, životaschopnosť bankového sektora. Hoci došlo k meškania v niektorých oblastiach, nevyhnutné reformy, ktoré sú kľúčové preto, aby sme zabezpečili strednodobé a dlhodobé ciele sa už teraz zavádzajú, ale základné reformy ešte stále musieť byť rozhodnuté a implementované tak, aby sme vytvorili nevyhnutnú kritickú masu, ktorá je kľúčová preto, aby sme zabezpečili fiskálnu stabilitu a zároveň vytvorili priestor pre e, ekonomickú obnovu. Výzvy v oblasti konsolidácie budú podporené prostredníctvom širokých programov privatizácie, tak ako to bolo e, už aj konkrétne naznačené premiérom Papandreom. Vláda vyjadrila svoje odhodlanie e, výrazným spôsobom navýšiť svoj program privatizácie v Grécku a to s cieľom získať dodatočných 50 miliard eur v rámci e, ziskov z privatizácie do roku 2015 to vytvára potenciál zníženia miery zadlženia o viac ako 20 percentuálnych bodov hrubého domáceho produktu počas obdobia ďalších 5 rokov. Okrem toho, um, determinácia v oblasti implementácie e, privatizačného programu zvýši ekonomickú efektivitu a vytvorí priestor pre vyššie investície a zároveň väčší export. Zo všetkých týchto dôvodov eh, je plné odhodlanie gréckej vlády k tomuto projektu privatizácie pochopiteľné a zároveň je dôležité, aby zachovali svoje odhodlanie v rámci bojovania so zachovanými privilegiami a skrytými záujmami a to bude dôležité preto, aby uspeli v rámci týchto ambicioznych cieľov a využili tak potenciál výrazným spôsobom zlepšiť celkový sentiment na trhoch prostredníctvom konkrétnych krokov. Preto e, komisia podporuje Grécko tak, aby pokračovali vo svojom privatizačnom programe. To sa týka aj poznámky, ktorú e, vyjadril generálny tajomník OECD e, v roku 2011. Rok 2011 je kľúčový rok preto, aby Grécko obnovilo svoju dôveryhodnosť v oblasti hospodárskej politiky. Eh, je to prerekvizita preto, aby Grécko opäť získalo prístup na trhy eh, v priebehu budúceho roka. S týmto cieľom orgány by mali zabezpečiť, respektíve aj eh, prekonať finančné ciele pre tento rok a zároveň vytvoriť veľmi pevnú strednodobú rozpočtovú stratégiu. Okrem toho, Grécko by malo dosiahnuť rozhodnú, rozhodný prelom v rámci štrukturálnych reforiem počas nadchádzajúcich mesiacov a týždňov. Lepšia implementácia programu mala posunieť dôveryhodnosť investorov ako aj občanov v Grécku. Okrem toho, aby sme to mohli uzavrieť, kombinácia týchto politických nástrojov, inými slovami naplnenie fiskálnych cieľov, implementácia privatizačných programov a zároveň európske opatrenia v oblasti rozšírenia a predloženia splatnosti dlhu a zároveň otvorenia cenovej politiky v svetle udržateľnosti e, sa týkajú perspektívnej reštrukturalizácie trhu v dlhodobom horizonte. Ďakujem pekne, pán Papa Nikolaj, nech sa páči. Pán komisár, v minulom roku ste podpísali dohodu, memorandum s Gréckom a e, tam šlo o to, aby sa e, splatili späť e, kredity a teraz je splatnosť vlastne predlžili o 8 rokov. To znamená, že predtým sa niečo nesprávne vypočítalo a je to tak, že Cosmundis teraz vlastne pochybnuje ešte ďalej úverovú schopnosť Grécka. Čo musí Grécko urobiť? Stačí to, keď to všetko jednoducho predlžíme, alebo sa majú znížiť úroky? To ste tiež hovorili, alebo ide o to, že to memorandum sa vyjedná na novo, alebo ako to vyzerá s eurobondami a tak ďalej. Pretože a potrebujeme na to ešte ďalšie opatrenia týkajúce sa úspor, e, ďalšie úsporné opatrenia v Grécku, alebo čo máme robiť, pán komisár? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kľúčová a nevyhnutná podmienka je, aby sme sa držali základných cieľov fiskálnej konsolidácie a zároveň implementovali štrukturálne reformy s plným odhodlaním, a to v súlade s memorandom. Okrem toho, ako som už e, spomínala vo svojej predchádzajúcej odpovedi, je kľúčové, aby Grécko začalo veľmi ambiciózny program privatizácie, ktorý pomôže znižiť bremeno dlhu a zároveň je veľmi dôležité, aby aby sme vytvorili komplexnú stratégiu, ktorá by mala byť schválená v marci na úrovni Európskej únie a v rámci nej členské štáty budú skúmať otázky udržateľnosti dlhu a môžem len podporiť členské štáty, aby predložili splatnosti dlhov, ktoré poskytli Grécku a zároveň, aby opätovne otvorili na otázku cenovej politiky pri týchto úveroch. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz prejdeme k otázke, ktorá bola určená pánovi komisárovi zo strany pána e, Posolta. Toto je farizejstvo a toto je technická poznámka. Počas rečníckého času nám bolo povedané, nemáme doplňať otázky a trvá do 9.30 vy, alebo niekto sa rozhodol, že umožníme aj predchádzajúca diskusia e, zasiahla do rečníckého času. Toto je jedna z mála možností, aby ľudia klázli otázky komisárom. Máme krízu v Írsku. Môj kolega, pán Mitchell, a pán Pap de Cooper a ďalší sme predložili otázky. Kto sa rozhodol? Chcem to presne vedieť. A toto je konkrétna otázka. Kto sa rozhodol, že bude to 20-minútová sekcia to, a že to bude zrušené a znížené len na 8 alebo 9 minút. Kto sa o tom rozhodol? Práve som chcela povedať, skôr ako som dala slovo pánovi komisárovi, a chcela som povedať, čo bude posledná otázka. Verte mi alebo nie, som rovnako nahnevaná ako vy. Ja nech, mi sa nepáči tu sedieť v takýchto podmienkach, keď musím sklamať pomerne veľké počty poslancov, keďže musím a zároveň musím e, tu držať veľa komisárov, ktorí čakajú ľudia, ktorých to musíte adresovať, sú šéfovia vašich skupín. A hovorím to veľmi jasno. Sú to lídrovia skupín, ktorí nastavujú program a ktorí nám dá, vytvárajú takéto podmienky. Takmer každú plenárnu schôdzu jednoducho nemáme dosť času na to, aby sme sa adekvátne vysporiadali s otázkami, ktoré sú určené komisii a, a prípadne rady, ak tomu dôjde. Je to neuspokojivé. Ja som už povedala na známosť, aké sú moje názory. Skôr ako dám šancu každému každému poslancovi odpovedať, aby kontaktovali svojich šéfov skupín, aby im povedali, čo si myslia. Ja som jednoducho tu, mám pred sebou program a ten program musím rešpektovať v čase, keď pre, pre, prevezmem predsedníctvo a nepáči sa mi to. Ale kto sa rozhodol, že komisár Šemeta bude mať tri otázky a komisár Ren bude mať iba jednu otázku? Pán Higgins má druhú otázku pánovi Renovi a ja mám tretiu otázku pánovi Renovi. Prečo niektorý komisár dostane tri otázky a niektorý dostane iba jednu otázku? Ja to nerozumiem. Už sme mali dve a teraz pán Šemeta dostáva otázku, ktorá je určená eh, komisárovi de Gru. Eh, jednoducho musím prejsť istým poradím a mrzí ma to. Mrzí ma to kvôli vám trom, ale navrhujem vám, aby Komisár Ren je naozaj veľmi sympatický komisár, veľmi chápavý. Som si istá, že keď bude opúšťať sálu, bude pripravený k vám trom prehovoriť. To je jediné riešenie, ktoré vám viem navrhnúť a viem, že to nie je uspokojivé. Pán Gallagher, nech sa páči. Keď som si prečítal tieto tri otázky, 23 od Higginsa, 24 od Michela a 25 od Gallaghera, viem len predpokladať to, že komisia by to dokázala spojiť a zároveň môžem máte právo eh, skrátiť čas z budúcej diskusie, pretože to všetko vedie vlastne k tomu, aby sme mali stále krajší čas. Možno, ak by sme dokázali trošku času si ukradnúť, tak pán komisár by nám vedel dopreť trochu času. Pán Geleger, nemôžem eh, posunúť začiatok ďalšej schôdze. Už som naznačila, pánovi Posaltovi, že zoberiem ešte jeho otázku e, a pani Kikau, že zoberiem jej otázku a vaše tri otázky od vás troch mali byť, by, bola tie, by boli tie posledné. Ak by sme išli rýchlejšie, ale nejdeme rýchlejšie, je to aj pre mňa teraz ťažké, aby som zobrala a pripustila ešte otázku pána Posalta. Taká je, taká je realita. Mňa to naozaj mrzí Inými slovami, mrzí ma to a som nahnevaná, ale takáto je situácia, v ktorej sa, takáto je situácia, v ktorej sa nachádzame. To sa deje neustále s našim programom a nie je to uspokojivé. Takže ak môžem, rada by som teraz prešla k otázke, ktorá bola predložená komisárovi de Gru, ktorú má odpovedať pán Šemeta a naozaj ma veľmi mrzí a to bude posledná otázka dnes večer. Ďakujem pekne, pán komisár. Ospravedlňujem sa, že si musíte takto vypočuť naše vnútorné problémy. Uh, uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Globálna finančná kríza mala negatívny dopad na bilaterálny obchod s Európskou úniou a zároveň s krajinami východného partnerstva. Celkový, celkový obchod medzi e, Európskou úniou a šiestimi partnerskými krajinami sa medzi rokom 2008 a 2010 znížil o 20 Okrem toho musíme pripomenúť, že východné partnerstvo začalo byť implementované v čase, keď finančná kríza bola v plnom rozbehu úvodný summit sa uskutočnil 7. mája 2009 a v tomto období e, funkčné štruktúry boli vytvorené a zároveň e, došlo k prvým stretnutiam multilaterálnych platform, ktoré sa uskutočnili. Východné partnerstvo bolo jednoducho príliš mladé na to, aby zmiernilo negatívne dopady finančnej a ekonomickej krízy. Čo sa týka e, úlohy synergie v rámci Čierneho mora pri obchode s Európskou úniou, môžeme povedať, že bolo to zanedbateľné, keďže synergia iniciatívy Čierneho mora je regionálny rámec spolupráce a nie je to obchodné, eh, obchodná dohoda krajiny, krajiny Čierneho mora ako skupina nezohrali žiadnu konkrétnu úlohu pri eh, vytváraní eh, obchodu s Európskou úniou a krajinami východného partnerstva. Prípravy pre budúce rokovania v rámci bilaterálnych a komplexných zón voľného obchodu prebiehajú s Gruzinskom a Arménskom a pripravujeme ustanovenia partnerských a dohôd a dohôd o spolupráci s Azerbajdžanom a tie sa v súčasnosti aktualizujú. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, pán posol, máte slovo. Áno, ďakujem vám za túto presnú odpoveď, veľmi krátko. Vidíte možnosť, ako intenzifikovať obchod s krajinami z Južného Kávkazu e, s tým, že by sa medzi nimi znížilo napätie, ktoré má dopad na e, zahranično-politické vzťahy. Ďakujem veľmi pekne. Ako som už povedal vo svojej odpovedi, pracujeme na téme hĺbkových a komplexných zón voľného obchodu a Predstavili sme týmto krajinám kľúčové predpoklady, ktoré musia naplniť preto, aby sme mohli otvoriť rokovania o takýchto dohodách a samozrejme takéto dohody budú zachádzať pomerne ďaleko ak tieto krajiny naplnia svoje úlohy a spravia si to, čo je nevyhnutné, tak to budeme vedieť posunúť ďalej. Tieto krajiny sa o to minimálne, teda niektoré veľmi aktívne snažia a teda pre nich je tu aj samozrejme perspektíva zintenzívnenia obchodu. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Pán Crowley, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Čakala som, čakal som, kým ukončíte otázky, keďže viem, že máme málo času, ale podobne ako aj moji ďalší kolegovia, by som chcel iba uviezť do záznamu, že toto je ďalšie zmenšovanie kľúčového, kľúčovej možnosti eh, poslancov tohoto parlamentu, najmä tých, ktorí sú, eh, sedia v zadných sedlách, ehm, takýmto spôsobom obmedzujete naše práva. Lutujem, že ste také pozície, že nám to musíte obmedziť. E, jednoducho to nie je ani chyba lídrov, pretože e, dohľadanie na program je úlohou predsedu. A ten, kto bol v predsedníckom kresle pred vami, umožnil, že došlo k takémuto veľkému meškaniu a tým ste vy vo veľmi zlej pozícii a možno e, by sme mohli dospieť k závere, teda vy aj podpredsedovia ako aj Biro by mohlo dospieť k záveru, že rečnícky čas v prípade otázok komisie je posvetný a nesmie byť narušený a bude e, zachovaný, nech sa deje, čo sa deje. Budem to hovoriť svojmu, svojmu šéfovi skupiny a pevne verím, že to povedia aj ostatní, ale bolo by dobre, keby ste to povedali aj vy na Bire. Ďakujem pekne, pán Crowley. E, otvorím to na stretnutí lídrov skupín. Ospravedlňujem sa, to je práve tam, kde sa deje tento problém, kde sa nachádza tento problém. Je to konferencia predsedov, ktorý, ktorá vytyčuje e, program. Je to jednoducho príliš veľa materiálu, ktorý dostávame na program. Skôr ako sa dostaneme k rečníckej otázkam komisie, máte pravdu, Mali by sme mať si základnú líniu, ktorá by zabezpečila, že táto, táto príležitosť, kde môžeme klásť konkrétne otázky rade alebo komisii, bude zachovaná. A teda súhlasím s vami a budem budem to písať hneď zajtra ráno ako poznámku. Pani Tykau má slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca skôr ešte pred chvíľkou ste hovorili, že zodpovedajú aj moju otázku, že dostanem e, príležitosť na odpoveď od pána Dechuchta, ale pán komisár odišiel, ako som práve možnosť e, vidieť. Ja stojím tu, čakám na odpoveď z jeho strany a myslím si, že opäť nebolo rešpektované procedurálne pravidlo na právo na odpoveď Pani Tikau, naozaj som chcela, aby ste dostali odpoveď na svoju otázku. E, bohužiaľ, kvôli časovým obmedzeniam sme museli začať e, štvrť, pred, štvrť hodinu pred deviatou a jednoducho sme to museli skončiť skôr, ako sme dostali vaše otázky. To je jednoduchá odpoveď, ako som hovorila. Mrzí ma to, nerada sa nachádzam v takejto situácii, ale nemám možnosť s tým nič ďalšie spraviť Jednoducho nedokázali sme sa venovať viacerým otázkom, neumožnila som doplňujúce otázky, e, viac som sa snažila, viac som už nemohla spraviť. Mrzí ma to a mrzí ma, že sme sa nedostali k vašej otázky. Otázke, otázky, ako aj vaša, ktoré neboli zodpovedané úsne, budú zodpovedané písomne a tým ukončujem hodinu otázok pre komisiu a ďakujem tlmočníkom aj ďalším zamestnancom za ich trpezlivosť. E, rokovanie je prerušené do 9.